budú zverejnené v zápisnici e, tejto schôdze. Teraz sa dostávame k zmene k schváleniu e, rokovacieho e, programu tejto plenárnej schôdze. Na dnes nie sú žiadne návrhy na zmenu programu. Ďalej útorok bolo naplánované zajtra prejednávať správu pána Igora Šoltesa o vymenovaní maltéskeho člena dvora auditorov. Malo sa o tom hlasovať, ale keďže vypočutie kandidáta muselo byť odložené, hlasovanie teda v priebehu tejto schôdze nebude môcť prebehnúť. Dvojmesačná lehota podľa článku 121 odsek 3 rokovacieho poriadku sa týmto predlží. Skupina GUE požiadala a spolu so skupinou SAD, aby vyhlásenie Rady a komisie o aktuálnom dianí v Polsku a ich dopadoch na chartu základných práv Európskej únie, tak ako sú zakotvené v základných právach, aby sa prejednalo ako prvý bod v útorok popoludní. Rozpráva by mala potom byť završená uznesením vo stredu by sa malo hlasovať o tom uznesení. E, na odôvodnenie tejto požiadavky e, chce vystúpiť pani poslankyňa Spinelli. Nech sa páči. Už e, na konferencii predsedov sa rozhodlo a takisto aj v mene mojej skupiny chceme diskutovať v stredu o ľudských právach v Polsku. Medzi tým vyjadrila komisia e, svoje znepokojenie ohľadom situácie e, v Polsku, rovnako ako Benátska komisia, pretože ústavný súd je naďalej paralizovaný pretože nový, nové zákony sa ešte len e, príjmajú. Ide tu o dohľad nad internetom, médiami a interrupciami. Ide o zabezpečenie koherentnosti týchto zákonov s európskymi normami Verím, že e, tento parlament uzná, že po e, Brexite demokracia je e, to najdôležitejšie, čo musíme v Únii brániť. A to všetky tri piliere konštitučnej demokracie, všeobecné hlasovanie a takisto aj právny štát a oddelenie moci v štáte nemôžeme zasahovať e, do vnútorných záležitostí členských štátov, ale e, pripomínam e, spoločné princípy, pod ktoré sa všetci podpísali, keď podpisovali zmluvy, najmä články 2 a 6. Ak polská vláda alebo iné vlády v budúcnosti alebo aj v súčasnosti, napríklad Maďarsko, alebo Rakúsko sú toho názoru, že tieto princípy poškodzujú ich suverennosť a zvrchovanosť Eh, muselo by sa tým pádom diskutovať o celom usporiadaní únie. Ďakujem pekne. Teraz za tento návrh vystupuje pán Guerrero. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. V princípe tento rok 19. Eh, januára sme v tejto sále debatovali o situácii v Polsku eh, a bola tu prítomná aj polská premiérka. Veľká väčšina parlamentu vyjadrila znepokojenie z vývoja z určitých problémov, kde táto krajina odbu- začala odburávať e, ústavné princípy a e, zavádza nekompatibilitu so základnými princípmi a hodnotami únie a legislatívou e, únie. Takže nie je dobré, aby sme rozvinuli diskusiu s polskou stranou, teda komisia by mala diskutovať s polskou stranou a mala by sa, sa pýtať na tieto nedostatky. A e, komisia aj schválila stanovisko, kde e, formulovala znepokojenie a e, poukazuje na to, že treba zlepšiť e, určité problémy, ktoré sa, týka osobitne, ktoré sa týka osobitne vymanúvania súdcov ústavného súdu, pretože ústavný súd má kontrolovať e, ústavnosť, ústavnosť právnych noriem, ktoré sú schválené, e, schválované v Polsku v parlamente a toto momentálne spôsobuje vrázky na čele aj nášmu výboru. A ak sa posuniem v čase o 6 mesiacov neskôr oproti tomu januáru, tak by bolo dobre, keby nám komisia poskytla nejakú správu o aktuálnej situácii. A, e, parlament rokoval e, na výbore LIBE o niektorých e, uzneseniach, ktoré boli e, predložené a schválené politickými skupinami. Okrem iného e, konferencia predsedov v tomto bode zabránila, aby sa táto vec dostala na program pléna. Takže moja e, skupina by e, chcela eh, navrhnúť, aby tento bod sa objavil na programe. Ďakujeme pekne. Teraz Poďte tomuto návrhu vystupíva poslanec Čarnický. Ďakujem bardzo pani przewodniczący, pani panowie posłowie. Jestem zdumiony. Ďakujem pekne, eh, pán predseda, eh, kolegyne, kolegovia. Ja som dosť prekvapený touto požiadavkou a tiež odôvodnením. Minulý týždeň konferencia predsedov naznačila, že neprebehne rozprava na túto tému a vy ste boli zastúpení na tejto konferencii predsedov minulý týždeň. Zdôrazňujem, že v Polsku neprebieha nič, čo by odôvodňovalo opätovnú rozpravu o situácii v Polsku. Tu v Európskom parlamente prebehla podobná rozprava nedávno, pred dva pol mesiacmi zhruba. Myslím si, pretože vnúcovanie takejto rozpravy ktorú e, Polsko a nielen Polsko vníma ako zasahovanie na národných záležitostí členského štátu, bude mať e, kontraproduktívne účinky. Myslím si, že musíme počúvať a predovšetkým prvého podpredsedu Európskej komisie, pána Timmermansa, ktorý sa vyjadril, že Polsko samé si má vyriešiť najskôr svoje problémy. Polské orgány vedú rokovania s európskymi inštitúciami. Myslím si, že vnúcovanie takejto rozpravy eh, programu eh, i hneď po Brexite, okrem toho, ktoré ste spomenuli, sa bude vnímať ako neprimerané ako zasahovanie Európskeho parlamentu do záležitosti členského štátu a v tomto kontexte aj vzhľadom na to, čo sa udialo v Veľkej Británii, vás chcem požiadať, aby ste nepodporovali e, túto požiadavku, aby sme e, nepoukazovali e, prstom na členský štát Európskej únie. Pán Ferroštát, máte faktickú poznámku, nech sa páči. Tak Chcel by som vykonať jeden návrh, pretože si myslím, že sa veľmi ľahko e, povie, že teraz čakáme výsledky Brexitu a tým pádom nemôžeme rokovať o Polsku. To môžeme ísť rovno domov, lebo to by sme nerokovali o vôbec ničom. Ja si myslím, že je treba hovoriť o Polsku a práve teraz je správna chvíľa, pretože e, momentálne prebieha e, na komisii konanie, konanie, ktoré je momentálne uprostred. A moje návrhy, ja som to povedal aj predtým socialistickým kolegom a kolegom zo strany zelených aj z GUE, je, dnes sa dohodnúť na tom, aby to bolo v septembri. E, keď komisia už bude mať hotové tie svoje činnosti, my budeme mať pre, prebraté e, e, uznesenia na skupinách. A ja by som povedal, dohodneme sa teraz, že Polsko bude na programe na plenárke v septembri. Ja si nemyslím, že to je nejaký problém, nejako to neuponáhlame a zároveň necháme ten náš hlas zaznieť v Polsku. Pán Verhofstadt, Isté, že to je ešte e, ďaleko siahlejšia požiadavka. v rámci rokovacieho poriadku to nie je také jednoduché. Rokovací poriadok e, E, totiž stanovuje, že e, program septembrovej schôdze sa najskôr musí predlžiť ako návrh konferencii predsedov. Teda váš návrh budeme musieť sformulovať tak, že vy e, vyzývate plénum, aby odporúčilo konferencii predsedov, aby vo štvrtok v rámci septembrovej schôdze bol zaradený tento bod na program. Takto podľa postupu sa to bude musieť spracovať. Pýtam sa teda predkladateľov tejto požiadavky, aby, či súhlasia, aby sme uprednostnili návrh pána Ferhofštata. Ak áno, tak by sme mohli hlasovať o návrhu pána Ferhoštata, alebo trváte na tom, pani Spinelli, aby sme najskôr hlasovali o vašom návrhu? Myslím si, že návrh pána Ferhoštata je dobrým kompromisom, ktorý by mohol byť priateľný, ale musím sa vás najskôr opýtať, isté, že? Hlasujme prosím teraz o nášom návrhu. Bitte um Verständnis, ich muss Prosím teda o pochopenie. Najskôr teda budeme hlasovať o návrhu pani Spinelli. Podľa lehoty bol tento návrh predložený a teda nemáme žiadnu inú možnosť. Musíme o ňom nechať hlasovať. Pani Harms, nech sa páči. Äh, äh, Myslím si, že sme dosť v zložitej situácii, čo sa týka hlasovania teraz. Podľa mojich skúseností e, z mojich posledných dvoch návštev Polska, keď som diskutovala o situácii v krajine s rozličnými skupinami na univerzitách, s poslancami, e, tiež s konzervatívcami, s progresívnymi sílami v Polsku, nadobudla som dojem, že isté, že je tu veľký záujem sledovať, ako sa diskutuje v Európskom parlamente, ale najmä proeurópske sily v Polsku majú veľký záujem rozhodne e, nemajú záujem teda, pardon, na tom, aby sme e, sami ako Európsky parlament rozhádali na tom, kedy sa o niečom bude hlasovať. Ja e, si myslím, že tieto proeurópske demokratické sily v Polsku, pri ktorých mám dojem, že sa vzdialujú Európe eh, slobody eh, a základných práv. Ja považujem podporu týchto proeurópskych síl za veľmi dôležitú, preto si myslím, že v tejto chvíli by sme mali byť čo najjednotnejší v rámci Európskeho parlamentu. Pozerám sa najskôr na pána Webera, na jeho politickú skupinu v tejto chvíli. Myslím si, že keby sme sa mohli dohodnúť na septembri, že by to pre nás aj pre Európanov v Polsku bolo to najprospešnejšie. Pán Weber. Vážny pán predseda, kolegyne, kolegovia, to, čo sa udialo v posledných týždňoch e, v tejto oblasti, e, rezonovala tam najmä jednotnosť e, a jednoznačnosť našich postojov Európskeho parlamentu. Chcem sa poďakovať aj mojej politickej skupine aj ostatným kolegom. Myslím si, že tento vecný prístup a korektný prístup by mal pokračovať aj naďalej. Mali by sme prenechať komisii dostatočný priestor, aby vykonala svoje um, povinnosti a potom v septembri k tomu zaujmeme stanovisko tí, ktorí majú obavy o zachovanie princípov právneho štátu v Polsku, podľa mňa e, týmto budú mať väčšiu podporu z našej strany. Preto podporujeme návrh pána Ferhoštata. Dobre, takže... Ja som sa pýtala pani Spinelli, ona trvá na tom, aby sa hlasovalo jej návrhu a síce bude sa hlasovať menovite. Nemám žiadnu inú možnosť. Najskôr teda budeme musieť nechať hlasovať o návrhu GUE, NGL vo veci, ktorú som už oznámil, čo sa týka programu útornejšej plenárnej schôdze. Prosím, hlasujte. Otváram hlasovanie. Haben alle abgestimmt? Ešte stále môžete hlasovať. Koniec hlasovania. Zamietnuté. A ďalej návrh pána Perhovštata, aby sa konferencii predsedov odporúčilo, aby sa e, vo štvrtok v septembri na program zaradil tento bod programu. Kto je za? Proti? Kto sa zdržiava hlasovania? Schválené. Nie, bolo to jednoznačne prijaté. Bolo to úplne jasné. Nech sa páči, ak nemáte teda e, žiadne iné povinnosti, otváram hlasovanie, hlasujeme elektronicky, overíme si výsledky. Konec hlasovania. To bolo naozaj veľmi tesné. Takže teraz sa dostávame k strede. Skupina SAD požiadala vyhlásenie podpredsedu komisie, podpredsedničky komisie a vysokej predstaviteľky pre zahraničnú bezpečnostnú politiku v otázke novej iniciatívy v mierovom procese na Blízkom východe, aby sa to zaradilo ako druhý bod na programe po vyhlásení pani Mogherinovej o globálnej stratégii EÚ v oblasti zahraničnej a bezpečnostnej politiky. Najskôr Dostáva slovo pán Guerrero Salom ako predkladateľ požiadavky. Nech sa páči. Gracias. Ďakujem. Veľmi pekne ďakujem, vážený pán predseda. Moja skupina by chcela, aby... Teda, by chcela upozorniť na eh, ohrozovanie mieru na Blízkom východe, ktoré je vyvolávané tak francúzskými návrhmi, ako aj návrhmi kvarteta. A toto e, vlastne vedie k možnosti toho, aby vysoká predstaviteľka nám predložila vyhlásenie so zhodnotením situácie, v ktorej sa momentálne nachádzame. A tiež by som chcel povedať, že tento parlament na predchádzajúcom zasadnutí mal možnosť si vypočuť najvyšších zástupcov e, palestínčanov a e, druhej strany. A E, vlastne e, teda Izraelcov a Palestíncov. Kto ešte chce vyjadriť podporu tomuto návrhu, pán Skiliotis, nech sa páči. E, Áno, pán predseda, tá situácia na Blízkom východe je veľmi kritická. Izraelský prezident, aj palestínsky prezident eh, prišli už do Európskeho parlamentu. Eh, domnievam sa, že je potrebná rozpráva, vypočuť si aj stanovisko Európskej komisie, pretože musíme zabezpečiť mierový proces. Ak mierový proces eh, nepokročí, ak neukončíme okupáciu Palestíny a nevytvorí sa palestínsky štát, ktorý by v miery koexistoval s izraelským štátom, tak situácia bude naďalej kritická a mm, naša skupina mm, teda takisto e, podporuje návrh. Je niekto proti tomuto návrhu? To by som chcel vyjadriť? Nie. Takže budeme hlasovať. E, kto je za tento návrh, prosím? Proti? Kto sa zdržal hlasovanie? To si musíme overi- overiť. Otváram hlasovanie. Die Abstimmung ist geschlossen. Konec hlasovania. Návrh je týmto prijatý. Urobíme teda príslušné zmeny v programe a v stredu popoludní sa zaradí na program tento nový bod o Blízkom východe a mierovom procese v tamošom regióne. Skupina EPP predložila návrh, aby sa nahradila rozprava o Bahrajne rozpravou o situácii v Bangladeši. Pani Gartini práve teraz požiadala o stiahnutie tohto návrhu, ale podľa pravidiel e, musím o ňom hlasovať, pretože e, teoreticky môže aj iná skupina prebrať tento návrh. Nemám však dojem, že by tomu tak bolo. Preto to považujeme týmto za e, vybavené. Týmto sme uzavreli zmeny v programe tohto týždňovej plenárnej schôdze. Dostávame sa teraz k správe pani Gardíny emisné limity nečestných pojazdných strojov. Slovo dostáva najskôr pani spravodajkyňa Gardiny.